sehr geehrte äh, äh, Damen und Herren! Ähm, da Frau Thein äh, noch nicht eingetroffen ist, Pani Tajnová tu ešte nie je a preto by som nezačala s bodom programu 28, ale 29. To je predbežné e, založenie účtov, predbežné zablokovanie účtov a preto dávam e, slovo pánovi Baldazáremu. Už sme mali možnosť diskutovať o, tomto, o tejto správe, teraz hovoríme o pozmeňujúcich návrhoch. Nech sa páči, pán Baldazáre. E, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán prezident, pán predsednička. Po počiatočnej analýze zmien som veľmi rád tým pozmenujúcim návrhom a som s nimi spokojný. Ďakujem aj kolegom za ich príspevky. Pozmenujúce návrhy, ktoré sme dostali, sú zlepšením textu a sú v súlade aj s cieľmi textu. To, čo požiada, o čo žiadali kolegovia Koseraty a Buzoj, ukazujú, a vyvažujú záujmy veriteľov a dlžníkov a zjednodušujú právnu terminológiu, ktorá je v návrhu. Preto súhlasím s tým návrhom, ktorý kolegovia predložili. A to najmä platí pre podobný pozmenujúci návrh, ktorý prichádza s rôznymi bodmi ktoré by mali definovať tú čiastku, ktorá sa má blokovať. A to sa týka najmä prípadu, ak, e, ide, ak máme viac bankových účtov. Ide tu o určenie priority pre uh, uh, zablokovanie účtov nad, ekonomic- nad účtami bez toho, že by to ohrozilo ekonomickú činnosť dlžníka. Zdá sa mi, že by to bolo dobré riešenie a som zvedavý na to, čo si myslí o tejto otázke komisia. Taktiež sa chcem poďakovať pani Tajn, ktorá, pani Tajnovej, ktorá práve teraz prišla, za pozmenujúce návrhy, s ktorými prišla ona ktoré sa týkajú typu dôkazov a ktoré umožnili sprísniť ustanovenia, zvyšujú úroveň ochrany dlžníka a zvyšujú právnu istotu konania. Ešte jeden aspekt, ktorý je možno trocha problematický v správe, je maximálne obdobie kedy musia byť dokončené tie jednotlivé časti celého postupu, kroky celého postupu. Sú to ustanovenia, ktoré by mohli byť problematické v členských štátoch z hľadiska ich ústav a ústavných zákonov. Takže je mm, veľmi ťažké tu prísť s jednotnou lehotou. Potom, pokiaľ ide o predsednícke pozmenujúce návrhy, tak tie tiež zlepšujú kvalitu správy a taktiež ma to zaujíma názor komisie. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy týkajúce sa aktualizácie, teda konania bez účasti strán, tak to je niečo, čo by mohlo protirečiť tomu, čo sa deje, keď sa príkaz vyšle. A to hovoríme o situáciách, kde môže byť dlžník vypočutý na súde. Takže si myslím, že toto nám pomôže, respektíve obmedzí to, že by dlžník musel byť e, na súde a pritom to neohrozí ten blokovací príkaz. Ďakujem všetkým kolegom za predložené pozmenujúce návrhy. Máme aj niekoľko kompromisných návrhov, ktoré predložili naši kolegovia Tajnova, Buzoj a Koferaty. Ale nemáme snať teraz momentálne čas na to, aby sme to tu tu teraz riešili. Ďakujem, pán Baltazári. A teraz... Ďakujem veľmi pekne. Mám niekoľko pripomne. Som tieňový spravodajca za ALDE. Chcel by som sa za, poďakovať a zablahoželať spravodajcovi za odvedenú prácu. Niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré som mal, sa, pou, sa týkali predloženia údajov o bankovom účte pretože banka by mala správne identifikovať dlžníka. Číslo účtu je samozrejme ten najbezpečnejší spôsob identifikácie a taktiež by bolo možné žiadať podľa čaku 17 oň, ak ho e, veriteľ nemá. Iné údaje sú možno nie také spolahlivé, nie je to taký dobrý nápad, pretože by ich mohlo byť ťažké získať. Bolo by treba aj vyjasniť, že keď môžeme požiadať príslušný orgán o informácie v súlade s článkom 17, tak by e, mala dotknutá osoba poskytnúť údaje, ktoré treba, ako je napríklad adresa, krajina, kde je účet, na ktorú sa žiada zablokovanie a podobne. Mali by sme mať text, ktorý by robil povinnú takúto spoluprácu, tak je to v pozmenujúcom návrhu. A určite potrebujeme viac mať jasno v tom, ako sú aká je, ako sa postupuje v prípade toho, keď má dlžník viac ako jeden účet. To sú tie práva veriteľa, dlžníka, ktoré majú smerovať tomu, aby sme zabránili paralizácii hospodárskej činnosti. Toto sú tie najdôležitejšie veci, o ktorých som chcel hovoriť a dúfam, že to rovnako chápeme. Pán Koferaty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem povedať, že sa mi správa pána Baltasáreho páči a vidím aj problém, ktorý musíme spoločne vyriešiť. A to je ten e, problém správnej rovnováhy medzi záujmami navrhovateľa a odporcu ktorí majú samozrejme iné záujmy. Moje pozmenujúce návrhy, a ktoré boli práve teraz pánom Baldazárim komentované, majú práve tento cieľ. A síce prispieť k práci a dosiahnuť taký návrh, kde bude správna rovnováha, ktorú momentálne ešte nemáme. A preto vychádzam z toho, že že potrebujeme určité bezpečnostné záruky, tak povediac. A týmto by sme mohli pokryť aj prípadné možné škody, ktoré by vyplývali z toho, že nemohlo dojsť k včasnému zablokovanie účtu. Potom je tu ešte návrh komisie, ktorý hovorí o zmrazení finančných nástrojov. To si myslím, že je správne. Takto by mohla aj rada možno prísť s určitým návrhom, kde sa rozlišuje medzi finančnými návrhmi, ktoré sú E, meniace sa a e, žirokontami, sporožírami. Myslím si, že toto by bolo tiež zrejme zmysluplné, ale pomôže to, keď budeme vychádzať z toho, že finančné nástroje sú vylúčené. Komisia navrhuje aby boli dva príslušné súdy, ktoré môžu blokovať účty súdnym príkazom. Ja si myslím, že by to malo patriť len pod ten súd, ktorý je príslušný e, pre danú vec, pretože inak by mohlo dojsť ku konfliktom. Potom je tu pozmenujúci návrh, ktorý sa týka zmluv, ktoré sú potrebné pre e, výživu rodiny alebo hospodárskú činnosť. Tu by sme mali byť veľmi prísni, ale nemali by sme zabúdať na to, aké aj nepredvídané účinky môžu nastať, ktoré by mali negatívny dopad, pokiaľ ide na bežnú hospodárskú činnosť alebo materiálne životné podmienky rodiny. ktorá bude tak či tak veľmi postihnutá. To by pre rodinu celkovo malo negatívny dopad, alebo na rodinu malo celkovo negatívny dopad. Potrebujeme mať také riešenie, ktoré je účinné, ale vyvážené a je to dôležité zdôrazniť aj v pozmeňujúcich návrhoch iných e, politických skupín. Je dôležité, aby sme náš názor, vôľu vyjadrili spoločne. Východisko je samozrejme správa a myslím si, že tam je ten úmysel jasný, konkrétny, pozitívny. a s rovnakým pocitom, citom, ktorý máme aj my. Takže si myslím, že môžeme dospieť pri troške trpezlivosti a vôle k výsledkom. Ďakujem pán Koferaty, pán Baltasare v svojom úvodnom vyjadrení upozornil na komisiu, od ktorej by si chcel vypočuť niekoľko vysvetlení. Vítam pani Morkite medzi nami a chcem ju požiadať, či by mohla reagovať na to, čo povedal pán Baltasári. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair, and, uh, let... Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi na začiatku vyjadriť vďačnosť za tie mnohé predložené pozmienice návrhy a verím, že ich účelom je zabezpečiť, aby sme pripravili efektívny nástroj. Dovolte mi stručne prejsť mnohé pozmenujúce návrhy, aby sme mohli odprezentovať naš, naše stanovisko. Chceli by sme zlepšiť rovnováhu medzi veriteľmi a dlžníkmi a už sme vyjadrili isté obavy ohľadne tejto rovnováhy, tejto vyváženosti, pretože sú tu výnimky ex parte procedurálneho postupu, ale chápeme, že Európsky parlament preferuje, aby tu bola e, výnimka z ex parte procedurálneho postupu. Preto vítame tie pozmeňujúce návrhy, ktoré vyjasňujú, že vypočutie dlžníka bude možné len vtedy, ak sa nezvýši riziko pre veriteľa a nárok bude vyriešený. To sú 57 a 77 pozmeňujúce návrhy. A čo viac, pravidla o bezpečnosti a právnej zodpovednosti. Komisia už naznačila, že by sme mohli súhlasiť s takýmito návrhmi a že si myslíme, že to zvýši ochranu dlžníka a preto podporujeme návrhy, ktoré smerujú k tomuto cieľu. Pán Baltazáre požiadal o naše stanovisko k novému návrhu, ktorých cieľom je poskytnúť ranking. Myslíme si, že toto sú skutočne rozumné a dobré pozmenujúce návrhy, ktorých cieľom je najmenšia újma pre dlžníka, a podporujeme 98 a 99 tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré si myslíme, že definujú podstatu a dajú sa dobre kombinovať s textom. Dovolte mi však vyjadriť niektoré naše obavy, ktoré sa týkajú e, ďalších pozmeňujúcich návrhov. Najprv by som spomenula navrhované vymazanie jurisdikcie súdov k e, bankovým príkazom. Je to 79. Príka- e, návrh, pozmeňujúci návrh. Komisia poskytnutím tohto fóra dáva tomu, čo žiada o nárok, voľbu alternatívneho fóra, na ktorom bude riešiť tento spor, tento nárok. A podľa nás členské štáty by tým, že budú zapojené, že sa tu môže urýchliť riešenie problému, lebo tu nebude cezhraničná komplikácia, táto záležitosť jurisdikcie bude predmetom rozpravy medzi členskými štátmi budúci týždeň na rade. Ako už sme naznačili, máme aj isté ďalšie obavy, ktoré sa týkajú požiadavky e, pre, prezradiť alebo informovať o čísle účtu alebo dátume narodenia odporcu, navrhovateľa. Takže niektorí kolegovia sa už vyjadrili, že nie vždy bude táto, dispozí- táto k dispozícii e, navrhovateľovi a myslím si, že ako požiadavka by to ne, neprešlo u nás. Nie, nie je to niečo, čo by sme si želali. Ďalej je tu pozmenujúci návrh, ktorý navrhuje vymazať lehoty v procedurálnom postupe, jednoducho len skonštatovať, že to treba všetko vykonať bezodkladne takto to sformulovať. Podľa nás to nie je efektívne, ak sa použije výraz bezodkladne, pretože lehoty, ktoré komisia e, zapracovala do tohto textu, sú esenciálnou súčasťou textu a veriteľom sa tým zabezpečí, že naozaj bude čas ukončenia celého sporu stanovený. Už som hovorila o rozsahu pôsobnosti a do návrhu e, zaradiť sem finančné nást nástroje a následnícke nástroje. Opakujem, že komisia vidí pridanú hodnotu k, v zaradení týchto nástrojov a konkrétne v zaradení, pardon, opravuje sa rečníčka, vo vyradení istých finančných nástrojov. Je nám ľúto, že e, žiadny pozmeňujúci návrh e, sa nevenoval týmto finančným nástrojom, najlikvidnejším z nich, napríklad 6 bondy, a kolektívne investičné fondy. Poprosili by sme o otvorenosť to Európskeho parlamentu v tejto veci, aby bolo možné začleniť sem niektoré tieto finančné nástroje. A napokon, čo sa týka pozmenujúcich návrhov, vzťahujúcich sa na poskytnutie dôkazov, dôkazné bremeno, komisia tu mala na mysli, aby Európsky príkaz na zablokovanie účtov bol písomným procedurálnym postupom, aby nevždy bolo nutné vypočuť svetkov. Stačila by niekedy písomná procedúra, ktorá by urýchlila veci. A preto by sme radšej požiadali, poprosili, aby takto to bolo reflektované v predmetnom návrhu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Valdasarec. Prajete si ešte v závere vystúpiť? stato affrontato tutto, tutti gli aspetti più... Budem sa snažiť stručne sa k tomuto vyjadriť. Myslím si, že na tie najko, najspletitejšie, najkomplikovanejšie myšlienky sme si už prediskutovali, tie, ktoré sa týkajú tohto textu. E, pozmenujúce návrhy od pána Búzoj a pána Koferatyho, to sú pozmenujúce návrhy, s ktorými súhlasíme. Je tam niekoľko vecí, ktoré si treba vyjasniť, aby to bolo na 100% v súlade s e, legislatívou členských štátov EU a dúfame, že to bude možné. Ak to bude možné, tak to takto dopracujeme. Ale Samozrejme, nechceme ochudobniť základnú funkciu Európskeho príkazu na zablokovanie účtov EAPO a chceme zachovať jeho urgentnú povahu, pretože zdroje, ktoré má k dispozícii dlžník, by sa prostredníctvom nástroja EAPO mali, mali by byť dosiahnutelné, malo by sa s nimi dať disponovať. A preto sa snažíme nájsť rovnováhu medzi tým, čo chceme a medzi tým, čo vyjadruje parlament a medzi tým, čo obsahuje pôvodný návrh komisie. Musíme veľmi rýchlo zvážiť možnosť záruk pre um, veriteľov. Čo sa týka finančných nástrojov, tieto rozpravy už prebehli, budeme ešte pokračovať v nich diskusiách, týchto diskusiách a rozličných aspektoch finančných nástrojov. Takisto si mu, musíme pozrieť, aký máme manevrovací priestor pri zmenách niektorých záležitostí. Tie veci, ktoré sme si práve vypočuli od komisie, si teda ešte raz e, preskúmame, aby sme získali dobrú, vyváženú právu a aby sa nestratil zo zreteľa hlavný cieľ tohto dokumentu, ktorý má byť istá záruka pre veriteľov. A iným spôsobom by sa nemohli domáhať svojich finančných prostriedkov. Ďakujem pekne pánovi Baldasaremu a hlasuje sa na budúcu schôdzu 26. a 7. apríla. Takže týmto sme, sme uzavreli tento bod programu a teraz by sme prešli k bodu číslo 28 o zmene počtu sudcov Európskeho súdneho dvora. Tá spravodajkynia pani Tajn má teraz slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, ja som predložila svoju správu a týka, ide tu o druhú časť tejto správy. A e, Jednoducho problém je taký, že je to súd, prvostupňový súd, ktorý je e, mimoriadne zaťažený, pretože je tam množstvo konaní a Mm, už e, tento súd e, prijal aj v posledných rokoch e, určité reformy, ktoré boli veľmi pozitívne a tak a teraz už zostala iba tá otázka zmeny počtu sudcov. No, takže to, čo bolo možné zo strany um, samotného súdu zlepšiť uh, svoju činnosť prostredníctvom rôznych uh, zlepšení počítačov a podobne, to už teraz je na svojich hraniciach. Avšak na rade nedošlo uh, k dohode, že aký by mali, alebo z ktorých krajín by mali pochádzať títo sudcovia navyše. Uh, Ehm, tu v našom výbore sme hovorili, sa dohodli na tom, že ja navrhnem to, aby boli vyberaní mm, sudcovia čisto podľa ich schopností a nie podľa toho, z akého štátu pochádzajú ehm, predtým boli tu navrhované rôzne ehm, rotačné systémy, šesť rôznych rotačných systémov Teraz je tu celkom kompromisný návrh, pretože väčšina členských štátov hovorí, že keďže je veľký počet vzdelaných e, právnikov, a že je tomu tak, majú teda vo veľkých štátoch majú, majú veľa vzdelených právnikov a zase v malých členských štátoch je menej právnikov ale hovoria, že tiež e, majú takých, ktorí by mohli splňať tieto podmienky. Takže tu bude veľmi silná konkurencia. E, ja sa tiež ešte pamätám aj na to, keď diskusia na rade bola e, o 6 až 12 súdcoch navyše. Každý členský štát môže predložiť návrh na sudcu, ale tento nový súdca musí prísť musí, sa musí osobitne uchádzať o tento úrad a musí byť vypočutý súdcami toho súdu. Ja by som chcela povedať, že um, že v podstate len niekoľkokrát e, do roka vôbec e, je 27 e, sudcov naraz na súde, tak aby mohli naraz vypočuť. Takže to tiež nie je také jednoduché. Ehm, potom jednoducho ten pre, kandidát mm, na, na kandidátskom zozname musí byť aspoň dvakrát toľko mien, koľko sudcov bude potrebných. Ja zatiaľ ne, neprijala som tú presnú e, to, to znenie tohto e, zoznamu. Ďalej mm, tiež e, je, je potrebné, aby tí, ktorí nesplňali podmienky, teda akým spôsobom boli, bude im to oznámené a členské štáty E, musia potom aj nasledovať alebo konať podľa toho, ako sú teda rozhodol, že niekoho odmieta. Nož, e, v každom prípade tento e, súdca musí naozaj splňať tieto veľmi e, dôležit, veľmi prísne podmienky, avšak je tu ale ďalšia otázka, ktorá sa týka aj určitej geografickej vyváženosti, e, pretože nie je možné, aby každý členský štát jednoducho mal, každ- mal ďalšieho súdcu. A teraz um, Čiže navrhovať kandidátov by teda mohli vlády všetkých členských štátov. A boli tu predložené pozmeňujúce návrhy. Rečnička sa ospravedlňuje za telefón. E, bolo tu množstvo rôznych pozmeňujúcich návrhov, ktorým rôznym spôsobom teraz kvázi akoby mnoho vecí bolo vy, e, kde sa mení alebo sa niečo um, vypúšťa, tak e, chcela by som, aby ste sa k tomu teraz k tomu nepredkladali pozmenujúce návrhy. Potom je tu článok 253. E, tam sa hovorí, že sudca musí byť nezávislý a že to musí byť e, právnik, ktorý má výnimočnú schopnosť. A chcela by som tu ale chcela povedať, že keď tento text by bol príliš pozmenený, eh, ako som povedala, nejde mi, aby to bol eh, nejde mi o celý politický text, ale o pozmenenie jednej eh, vyjadrenia. Bol, dostala som doteraz pozornice návrhy od pána Zvievku. S ním som sa rozprávala. On navrhol aby boli, mohli byť maximálne dvaja sudcovia pre, na, z jedného členského štátu. Ja by som chcela povedať, ako by mohol takýto zoznam mohol vyzerať. My sme E, to zažili už aj pri zozname pre súboprenokačnú činnosť, čiže e, napríklad e, boli tam dvaja z Nemecka a potom členský štát sa musí sám zhodnúť na jednom kandidátovi, čiže už členský štát, keď sa raz nevie na tom zhodnúť, E, teraz by musel byť teda ten tretí a ten e, napokon tretí kandidát, ktorý bol, napokon bol pre, preskočil toho druhého kandidáta, konkrétne z Nemecka. A tiež neviem, že či sa to napokon tiež nestane aj v prípade týchto súdcov, pretože členské štáty sa musia jednoducho zhodnúť doma na tom, ktorý to bude kandidát. Chcela by som sa ešte vrátiť k diskusiu o, odborní, o odborníkoch, e, či by, tu je článok 27, či tu je návrh komisie, aj zodpovedajúci návrh e, súdneho dvora. Ide o to, že um, súdny dvor Ehm, nebol žiaden pozmeňujú návrh, ktorý by, ehm, aby sme mohli riešiť e, tento problém e, tým, že by sa boli, mohli zamestnať e, ďalší zamestnanci z presudcu. Ehm, ďalej by som ešte chcela povedať, k návrhu stanoviska, že budeme mať aj vypočutie k tomuto stanovisku. Aj samotný súd ale poukázal na to, že v tejto správe ide prakticky o um, úplne bežný um, súd. Uh, um, a administratívny súd. A by som možno, že ešte chcela e, dať kolegom na vedomie, pretože e, tento, vy, vy, tento súd zatiaľ nerozhoduje o veciach e, podstatnej dôležitosti. Tiež máme termín na pozmeňujúce návrhy 12. apríla, na tom sme sa zhodli pre predkladanie ešte ďalších pozmeňujúcich návrhov a potom my sme vo výbore mali hlasovať a potom ale musíme opäť ešte raz počkať e, na radu, pretože až kým dojde k dohode medzi Európskym parlamentom, súdnym dvorom a komisiou, až vtedy sa o tom môže hlasovať, keď bude takýto návrh na stole. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pani Tajn. Teraz sa hlasil pán Zvievka. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predovšetkým by som chcela poďakovať Alexandre Tajn za takéto dôkladné predstavenie svojho návrhu správy. Nebudem sa venovať jednotlivým veciam detailne, pretože eh, obdržali sme text ešte len dnes do poludnia a tiež ďakujem e, Alexandre za to, že preložila na 12. apríla termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ale chcel by som ešte povedať, že v takej dôležitej veci, ako je teda druhá časť e, zmien v štatúte Európskeho súdu, e, že je dôležité, že existuje možnosť dosiahnuť dohodu, hlavne medzi členskými štátmi. A preto pre mňa je hlavne dôležité to, aby tieto kompetencie boli najdôležitejšie, teda tak samotná schopnosti a nie rôzne iné faktory a odôvodnenie, ktoré uviedla Alexandra, to je mi blízke. A verím, že takýmto, takto široko koncipovanom návrhu, že sa podarí dosiahnuť aj určitú e, geografickú rovnováhu a že zároveň to budú e, ľudia, ktorí majú veľké skúsenosti, či už v občianskom alebo súdnom konaní, e, alebo trestnom konaní. Takže potom vo výbore sme už diskutovali aj otázke eh, publikovania alebo nepublikovania teda zoznamov kandidátov. Treba, dobre, že to, tento problém už eh, neexistuje. No už my určite predložíme ďalšie pozmaňujúce návrhy, eh, tak aby sme tie požiadavky, ktoré nám teraz povedala spravodajkyňa, že, ktoré sú už e, technicky dohodnuté a k, aby sme opäť e, to celé nerozdrobili a aby to zostalo spojité sa aj správneho hľadiska. Ďakujem pánovi Zvierkovi, hovorí predsedajúca. Prvnež e, dám slovo pani kolegyni Taj na ďalším. Chcela by som vás požiadať, že medzi tým k nám, sa k nám pripojil výbor FAM, a za niekoľko minút budeme hlasovať spoločne, takže dovolte, aby som vás privítala a ja sa pokúsim vás aby sme mohli e, si ešte vypočuť, e, a ja by som sa poprosiť, keby ste prichádzali potichu, tak aby sme si mohli ešte vypočuť našich e, rečníkov v našej rozpráve. A teraz pán Berlinger, nech sa páči. Ja, Eh, Chcem sa poďakovať kolegyni Tajnovej. A mali by sme podrobne preskúmať túto tému. Pokiaľ ide o úlohu Európskeho súdneho dvora, mali by sme dať pozor na to, aby SD skutočne zohrával dôležitú úlohu v európskej integrácii, aby bol naozaj to inštitúciou, ktorá bude riešiť európske právne otázky. A tomu musia byť pripojené ďalšie veci. Ja nerozumiem, kedy e, skončí lehota pre pozmenujúce návrhy. Myslím, že je to tu veľmi slabo, veľmi natisno naplánované. 12. apríl, tak možno v poriadku. Ja som si myslel, že to musí byť ešte tento mesiac a to by bolo priveľa. Ďakujem veľmi pekne a na záver pani Tajnová. Veľmi stručne, ďakujem veľmi pekne za tieto poznámky. Chcem len kolegom pripomenúť, že pozmenujúce návrhy, ktoré boli položené v minulosti, sú zastarané. Všetky pozmenujúce návrhy treba znovu podať tým chcem poukázať na postup. Nesmiete vychádzať z toho, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré už boli podané, ďalej platia. Nie, musia sa podať znovu. Ďakujem veľmi pekne, pani Tajn. 12. apríl. Pani Tajnová to už spomenula, je lehota pre pozmenujúce návrhy a tým končíme tento bod programu a dostávame sa k našemu spoločnému hlasovaniu. Chcem ešte raz čo najsrdečnejšie privítať kolegov a kolegyne z výboru pre ženy. Máme spoločné hlasovanie a teším sa, že je tu aj pán Gustafsson, pán predseda. Máme za sebou už pomerne konštruktívnu prácu. Nie je to prvýkrát, čo takto pracujeme. Dal by, dala by som mu slovo a potom ovom spravodajcom skôr, než začneme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa, naozaj sme spolu vynikajúco spolupracovali a radi by sme aj v budúcnosti takto pokračovali. Je to samozrejme veľmi dôležitá otázka. V októbri sme začali, potom sme intenzívne spolupracovali aj v oblasti trestného práva. A je dobré, že teraz sme e, tu na spoločnej diskusii. Ako som povedal, považujeme to za vynikajúcu prácu. A myslím, že môžeme byť hrdí a spokojní s touto spoluprácou. Ďakujem veľmi pekne a Môžeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Dávam teraz slovo pani Parvanovej z výboru pre e, ženy a potom pán López Isturies z výboru pre právne otázky. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som poďakovala obom výborom a takisto pánovi Antoniovi Lópezovi Asturisovi za vynikajúcu spoluprácu. A treba povedať, že táto tematika naozaj dokázala, že Júri a FEM dokážu veľmi dobre spolupracovať a dokázali sme úspech, dosiahli sme úspechy e, v trialogu so všetkými návrhmi Európskeho parlamentu, s oboma z oboch výborov pochádzajúce sme dokázali posunúť ďalej a zapracovať do finálneho znenia tohto dokumentu. Chcem poďakovať sekretariátom oboch výborov a takisto chcem zaželať si, aby aj ďalšia spolupráca našich dvoch výborov bola takáto úspešná. Myslíme si, že táto tematika bude skutočne e, veľmi dobrá pre trestné právo. To je celý balík, obete, občianské právo, celá široká tematika je už uzavretá a chceli by sme zablahoželať všetkým, ktorí sa podielali na tejto tematike. Pán López Asturias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsedajúca, ja by som eh, chcela chcel vyjadriť svoje poďakovanie. Nebude to podľa poradia dôležitosti, ale začnem vymenovávať. Sekretariaty oboch výborov odviedli vynikajúcu prácu. Keď som prijal prácu na tejto spoločnej správe. Mnohí ľudia boli skeptickí, pretože sa tu vynárali mnohé problémy, ale zažili sme pozitívne zážitky, pozitívne skúsenosti, kedy asistenti, zamestnanci oboch výboroch, oboch výborov pracovali spolu, takisto politickí zástupcovia spolupracovali. Pani Parvanová odviedla výbornú prácu a myslím si, že tieto opatrenia budú naozaj zásadné pre občanov, ktorí po nich volali. Myslím si, že práca Antonia a naozaj trošku posunula veci a predsedníctvo rady posunula istým smerom. Ďakujem každému, kto pomohol pri práci na, tom, na tejto tematike. Jednoducho veľmi všetko. Ďak, veľmi pekne ďakujem všetkým. Veľmi pekne ďakujem. To nás privádza k hlasovaniu. Budeme hlasovať elektronicky. Poprosím vás, zasunte si do hlasovacích zariadení karty. Hlasovanie. Bude to rýchle, rýchlejšie ako dnes na júri. Pozmejúci návrh 90. E, Je to celý text. Začíname hlasovať. Prepačte, musela som ísť až do... Haben alle abgestimmt elektronisch? Es fehlen uns... Každý hlasoval elektronicky v tejto veci, pretože nám chýbajú tri hlasy. Zabudol si niekto kartu? E, prosím vás, ak hej, tak nám to povedzte. Či ste si zabudli kartičku niekto? Pán Stojanov? Zdá sa, že pán Stojanov nerád hlasuje. V poriadku, končím elektronické hlasovanie. Takže 33 e, za, nikto sa, 34 za, 32 proti, nikto sa nezdržal, to znamená, že celý text je prijatý. A teraz e, budeme hlasovať o celej správe elektronicky v nám znení. Začíname hlasovať, prosím. Končím elektronické hlasovanie. 32 za, dvaja sa zdržali. To znamená, je to obrovská veľká väčšina prijaté. A teraz návrh legislatívneho uznesenia. Hlasujme, prosím. dafür, niemand. 32 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme spravodajcom oboch výborov. Myslím si, že to si naozaj zaslúži potlesk. Damit äh, möchte ich mich von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Takže teraz by som rada poďakovala výboru pre ženy a rodové otázky za účasť. Dúfam, že budú mať pekný zvyšok dňa. A teraz budeme hlasovať len, len tí, ktorí ste členmi výboru pre právne otázky. Je to hlasovanie o správe pána Antonia Lópeza Isturisa. Začneme hneď hlasovať. Nämlich äh, die Motion, dass, das, dass der Ausschuss... Budete äh, hlasovať s dvíhaním rúk. Takže kto je za tento návrh, kto je proti? Prijatý. A teraz správa samotná, o tej budeme hlasovať elektronicky. Začnite hlasovať, prosím. Sedemnáct za, nikto proti, prijaté. A teraz samozrejme ešte legislatívne uznesenie. Začíname hlasovať, prosím. Haben alle abgestimmt? Všetci už hlasovali? 16 za, nikto sa nezdržal, blahoželáme. A to je všetko, čo sa týka dnešného hlasovania. Ah ja. Äh, damit sind die Abstimmungen beendet und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Začneme, hlasovať, äh, začneme rokovať o ďalšom bode programu a to je bod číslo 30. Ide o štatút Európskej nadácie. Odprezentujem vám to ako spravodajkyňa, čiže si udeľujem slovo. Európska nadácia je téma, ktorej sa teraz budeme venovať. Je to téma, ktorá sa vynára aj v Európskom zákone o podnikoch. Je to istá dilema. Všetky, tá celá smernica o všetkých typoch európskych podnikov, e, tamto je tak, že je rada jediným zákonodarcom, ale tu môžu pozmeniť v podstate, čo chcú, takú majú aj taktiku, že zmenia všetko, čo sa dá a oni vlastne e, celý, celú koncepciu rôznych fóriem podnikov v Európskej únii zmenili a my sa pokúšame byť konštruktívni, predkladať užitočné návrhy a dúfame, že rada si ich vezme za svoje. Čiže rade v podstate poskytujeme námety, táto predbežná správa by mala byť krokom vpred k tomu, ako by mal vyzerať, malo vyzerať finálne znenie textu. Viem, že mnohí boli skeptickí týmto veciam, ale to bol všeobecný úvod. Vráťme sa teraz k Európskej nadácii. V Nemecku Stichtung nie je vždy nadáciou, ktorá e, pracuje pre veľajné blaho, tak ako sa to snaží skoncipovať rada. Tieto nadácie, respektíve Stiftung, e, sú trošku iného druhu e, v nemeckých hovoriacich krajinách a preto je dôležité veľmi dobre si zadefinovať pojmy. E, komisia už prijala definíciu, ktorú by sme mali prijať aj my. Tieto nadácie pracujú vo verejnom záujme. Keď sme sa snažili zlepšiť tento návrh, tento návrh správy, tak bolo dobre si vyjasniť fakt, že existujú zmiešané formy nadácií, ale tieto nie sú povolené. Sú to nadácie, ktoré pracujú vo verejnom záujme, ale musia byť jasne definované, inak tento návrh nemá šancu na úspech. Jedným z kľúčových prvkov Európskeho návrhu, návrhu Európskej komisie je, že keď pôjde o európsku nadáciu, musí mať v sebe zabudovaný cezhraničný princíp takáto organizácia, Um, ja si myslím, že by to nemalo byť iba na papieri cezhraničné, ale skutočne by tam mali byť aj aktivity, ktoré sa vykonávajú ponad hranice, ktoré takáto nadácia robí. Myslím si, že by to malo byť jasné z aktivít nadácie, ale aj tak to treba zdôrazniť. Ďalšia veľmi dôležitá záležitosť je zabezpečiť ochranu veriteľov. Navrh e, komisie je 25 tisíc eur, to je minimum aktív. A tieto by mali byť v rukách nadácie, mala by ich vlastniť nadácia vo chvíli, keď e, sa nadácia vzniká. Tu hovoríme o nadácii, ktorá pracuje vo verejnom záujme A ide aj o to, aby tu bolo zabezpečené, že sa vydáva na verejnoprospečný účel. Ide o to, <clears throat> že nadácia sa môže využívať niekedy ako e, šporiteľnička a neslúži svojmu účelu, to je plniť nejaký verejnoprospešný záujem. A potom je aj dôležité mať spravodlivú účasť e, zamestnancov Veľmi často sú nadácie koncipované tak, že toto nie je ich možno hlavná náplň, ale dôležité je, aby sme zachovali súlad s ostatným našim e, európskym právom. Potom je tu ešte otázka sídla. Nie je k tomu veľmi čo povedať, pretože pri nadáciách je veľmi dôležité, aby sídlo aj hlavná správa boli v jednom štáte a na základe rokovaní, ktoré som viedla, ako aj hearingu, ktorý som mala, sa dá predpokladať, že to tak je. A je to aj v návrhu komisie tak. A prešla som teraz, tak povediať, s takým poklusom cez tie najdôležitejšie návrhy, tu by som svoj príhovor skončila a povedala len toľko, že komisia je predkladateľom návrhu a je to tá inštitúcia, ktorá uvažuje európsky, rada neuvažuje európsky. A my ako európsky poslanci by sme mali e, konštruktívne prispieť, aby sme odblokovali blokova- zablokovanú situáciu v rade týmto by som uvedenie správy ukončila a dala slovo španielskému kolegovi Mendesovi. Nech sa páči. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Evelyn. Eh, grandes. Ďakujem veľmi pekne. prvom rade sa chcem ospravedlniť, lebo ja som sa zúčastňoval výboru pre dopravu, prišiel som na poslednú chvíľu. Rád by som si vypočul všetko, čo tu zaznelo, ale v prvom rade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za návrh predbežnej správy ktorá doplňa pôvodné návrhy komisie a pripája sa k ním. Hovorím, že pripája, pretože vlastne e, niektoré spochybňuje, ale nenahrádza vnútroštátnu úpravu členských štátov, ktoré rozhodujú o tom, či budú ďalej rozvíjať svoje právne riešenie akým spôsobom. Takéto sú pravidlá. Na konferencii v novembri sme si vypočuli mnohých expertov. Zazniela potreba určitého predpisu na to, aby v Európe fungoval aj cezhraničný e, cezhraničná možnosť v rámci daných kritérií, to je, myslím, naozaj dôležitý krok na zlepšenie vnútorného trhu. Pokiaľ ide o nadácie, tak hlavným cieľom je spoločný záujem občanov ale aj rast, ktorý zaznamenávame ako aj potenciál, pretože dávajú prácu viac ako miliónu, no, miliónovi Európanov. Pani spravodajkyňa uh, uviedla niektoré návrhy, objasňuje niektoré ustanovenia aj rázne, a je ráznejšia v tom cezhraničnom aspekte. A v tom auditorskom systéme, ako aj spôsobe dohľadu a kontroly. S tým súhlasím. Je tu však aj niekoľko prúkov, ktoré spôsobujú určité pochybnosti, pokiaľ ide o budúce európske nádacie a súlad s vnútroštátnou úpravou. Číta sa to článkov 49 až 51, to sú tie daňové záležitosti. Je tu určité riziko, že tento návrh neprejde pokiaľ táto kategória bude v nariadení, tak ako články 38 a 39, pretože členské štáty môžu mať k tomuto výhradu. To je tá otázka pracovného práva. Uvediem ešte jeden príklad. Ak dojde k vytvoreniu európskeho zoznamu, kde by akákoľvek zainteresovaná strana získala potrebné informácie, to by pomohlo k šíreniu informácií o nadáciách, a bolo by to prínosné, malo by to priamy dopad na občany a bolo by to pre nich pozitívne. Avšak, dámy a páni, do akej miery tieto opatrenia eh, tretie záujmov môžu eh, vyvolať kontraproduktívnu situáciu. Môže to byť napríklad v konflikte s rodinným právom. Máme tu právo na určenie členov vedenia, ako aj ochrana nadácie. Správna rada by mala dohliadať na všeobecné záujmy e, činnosti. Pokiaľ tieto osoby nemôžu mať určité výhody z existencie takéto nadácie, tak v konečnom dôsledku môže prísť k určitej sociálnej nespravodlivosti alebo diskriminácii. A máme určité obavy, a k ním sa pripájajú ďalšie, ktoré by mohli skomplikovať tento návrh komisie a síce, že všetko môže byť ešte byrokratickejšie, článok 4 alebo odstavec 2 článku 7, pokiaľ ide o povinnosti vydávať 70 finančných zdrojov eh, na naplnenie vopred určených cieľov. Možno by sa to mohlo zmeniť pomocou pozmenujúcich eh, návrhov každý štát by to riadil podľa svojho práva a tieto oblasti, ktoré nie sú nevyhnutné, by si riešil podľa svojho. Mohli by sme zlepšiť existujúci Dúfame, že budeme môcť zlepšiť návrh komisie. Blížim sa ku koncu a dúfam, že poslanci z našej skupiny mi povedia svoje návrhy, svoje osobné pocity a ja dúfam, že to budú kolektívne návrhy a dúfam, že to schválime ešte v, to, legis, tomto legislatívnom období. Komisia prišla s návrhom v januári, vo februári 2012. Je to dobré na to, aby sme vytvorili spoločný trh a trh bez hraníc. A tento návrh si naozaj zaslúži urychlené uh, konanie a ďakujem ešte raz všetkým. Ďakujem pekne, teraz má slovo pani Tajn. Ďakujem pekne. Opäť sú tu určité kritéria od členských štátov, že či sa jedná o taký občný nástroj. Ja dúfam, že nebudeme mať také isté problémy, ako to bolo v prípade kúpneho práva. Chcela by som teraz len povedať na rôzne výhody k e, takéhoto európskeho štatútu nadácie. Myslím si, že by to bolo dobré pre e, občanov. Myslím si, že by sa mohli týmto získať viaceré prostriedky, najmä pre verejné prospešné účiny. E, tiež sú tu výhody aj pre sponzorov, pretože je potrebné, pretože bude menej rôznych administratívnych krokov, a tiež prostriedky by sa orientovali na dobré účely, tak je tu takisto väčšia právna istota, a tiež keď to bude samozrejme súvisí to aj s rôznymi daňovými otázkami a podobne, ktoré by to, to boli vyriešené. A tiež by už boli výhody pre členské štáty, že najmä keď sa musí e, šetriť, aby mohli napriek tomu e, do, mať dostatok prostriedkov. No už um, tiež by som sa chcela dotknúť ešte niektorých bodov, ktoré podľa mňa sú dôležité aby sa zabezpečila dôvera takémuto novému e, štatútu. Myslím si, že tiež e, je pomerne vysoký nastavená minimálna výška kapitálu 25 tisíc eur. Uh, či tieto peniaze majú neustále byť v dispozícii, to nemôžeme celkom e, takto uzavrieť. Tiež považujem za dôležité, aby e, bola povinná, povinný audit, teda kontrola hospodárenia v takýchto nadáciách tiež si myslím, že tie um, hlaso, spoluhlasovanie by nemalo byť len na, teda, na zamestnancov, alebo tých, ktorí sú predovšetkým v sociálnych oblastí. A tiež um, musí byť um, musia byť e, tieto prostriedky použité na tie účely, na čo vznikla nadácia. Myslím si, že to, to uh, zatiaľ teda mám tu to, ako medzi, je to v takom medzi, medzistave. Ďakujem pekne predsedajúca, hovorí teraz pán Boris. Ja by som chcel ešte zdôrazniť, aká dôležitá je táto správa, pretože uh, Týka sa je to jednak spoločného fungovania um, jednotného trhu, ale tiež uh, ide o to, čo, aké sú možnosti pre občanov, pretože e, takýmito, takéto nadácie často sú schopné robiť veci oveľa lacnejšie než rôzne vládne e, štruktúry. Takže mali by sme podporiť také pozmaňujúce návrhy, ktoré by mohli e, zjednodušiť aj uplatňovanie tejto legislatívy. Tiež e, sa zameriavame na cezhran- je treba podporiť aj myšlienku cezhraničnej nadácie, alebo týmto by bola možnosť. A myslím si, že práve hlavne v pri, e, prihraničných alebo hraničných regiónoch, kde spoločnosť má podobné potreby, tak um, bolo by dobre, keby to bolo e, e, vyriešené aj z hľadiska právnej istoty, riešenia sporov, aj e, cezhranične. Tiež súhlasím s tým, že je potrebné zvýšiť transparentnosť, aby kapitál, ktorý bol v nadácii využívaný plne transparentne. Myslím si, že celá pozornosť musí byť venovaná tomuto, tejto základnej podmienke a musí to byť taká správa, ktorá napokon poskytne obyvateľom alebo občanom um, skutočný nástroj na realizáciu um, určitých činností predseda. Ďakujem pánovi Borisovi a teraz by som dala slovo komisii, aby sa vyjadrila tejto ako medzispráve. Je tu niekto z komisie? Yes, thank you very much. Vítajte u nás, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne by som chcel uvieť iba niekoľko stručných poznámok, predovšetkým dôvodom toho, prečo si komisia myslí, že tento návrh nariadenie je nevyhnutný, je tým, je v tom, že vidíme, že v cezhraničných situáciách sú problémy pre nadácie, prakticky neexistujú žiadne právne nástroje, ktoré môžu používať v fungovaní. A potom je to samozrejme veľmi ťažké, e, aby národné nadácie fungovali cezhranične. Takže um, to je práve potom problematické a problematické je to pre nadácie, aby mohli um, vlastne získavať prostriedky a peniaze. Spokojní sme aj s tým, že teda ten návrh e, dočasnej správy alebo tej medzisprávy E, ide asi v tom smere, ako navrhovala rada, čo by teda asi mohlo byť e, pomerne pozitívne. E, tiež som si poznamenal aj poznámku k dostupnosti kapitálu v Európskej nadácii. Iste pravdepodobne viete, že prach 25 tisíc eur bol dosiahnutý ako kompromis medzi viacerými rôznymi pozíciami členských štátov. Niektoré e, navrhovali nižšie prahy, že sú to verejno prospešné činnosti a podobne. Iné navrhovali oveľa vyššie hranice tak to súvisí predovšetkým s tým, aká je jednotlivá situácia, aké sú situácie v jednotlivých členských štátoch. Takže Ehm, tento kapitál by mal byť teda neustále v nadácii, ale to nie je len nad kontrolu toho, že či nadácia je um, dôveryhodná, ale ide aj o to, eh, aby sprístupnila hospodárenie, aby sa mohlo posúdiť, či pracuje riadným spôsobom predsedajúca. Ďakujem. Isté otázka daní je jednou z kľúčových otázok. A práve to sa aj vlastne poukazuje alebo vyplavuje to na povrch pri rokovaniach na rade. A však určite verím, že sa napriek tomu nájdú aj pozitívne riešenia a chcela by som poďakovať tým, ktorí sa prihlásili e, do diskusie alebo do rozpravy na túto tému a teším sa aj z toho, že ste ochotní kom- prijať kompromisy. A však vieme, aká je pravda ťažká situácia na rade. Teda termín na predkladanie poznacích návrhov je 27. marca. A tým by som chcela tu túto tému a čís, bod číslo programu 30 ukončiť a prejsť k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je bod číslo 31. A dala by som slovo pani spravodajkyni Galo Pani Gálo, máte slovo ku kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a poskytovaním multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel. Online a vnútornom trhu to bola téma vypočutia včera a tí z vás, ktorí tu neboli, ktorí nemohli prísť, by som vám rada povedala, aká je pracovná metóda, ktorú používame v tejto tematike, pretože je to spletitá záležitosť veľmi odborná. Pôvodne som zorganizovala štyri odborné stretnutia s tieňových spravodajcov so vše- spravodajcami zo všetkých politických skupín, aj s pracovníkmi Európskej komisie a išli sme článok po článku. Predmetným návrhom sme prechádzali na týchto stretnutiach a videla som, že sme mali isté spoločné ciele – na týchto stretnutiach sa to vyjasnilo. Po týchto štyroch odborných stretnutiach som rozbehla pripomienkové konanie. Mala som tri konzultačné konania so všetkými aktérmi, ktorí sa mohli vyjadriť a mohli aj položiť na stôl e, odlišné názory pochádzajúce z rôznych aspektov celej veci. Ako vravím, je to veľmi spletité. Vypočutie, ktoré sme mali e, včera, v parlamente mi umožnilo pozvať predstaviteľov týchto rozličných aspektov celej veci, rozličných predstaviteľov a niekoľko poznámok, ktoré odznelo k predmetnej správe, by som vám chcela predostrieť, takisto harmonogram by som vám chcela povedať. Je to iba pracovný dokument, teraz ide o preskúmanie, ale e, 30. maja budeme už mať k dispozícii skoncipovaný návrh tohto pracovného dokumentu. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 6. jún. Potom plánujeme výmenu názorov k pozmeňujúcim návrhom. To bude 20. júna a hlasovanie bude v júli. Pokúšam sa rozbehnúť vec e, trošku, aby sa to zrýchlilo, pretože už dosť dlho sa zaoberáme touto záležitosťou. A myslím si, že by bolo užitočné, aj keby sme vyslali istý signál rade, že by sme chceli tieto veci zrýchliť, aby bolo možné, aspoň my, aby sme mohli čo skoro vyriešiť sporné záležitosti do leta, aby nás potom nič už nezdržalo pri finalizovaní. Čo sa týka pracovného dokumentu, ktorý teraz prezentujeme, sú tu tri hlavné ciele, ktoré, na ktorých sme sa všetci zhodli. Prvým cieľom je ochrana umelcov a ich záujmov a zachovanie kultúrnej rozmanitosti. Druhým cieľom je optimalizácia vzťahov medzi, soci, e, medzi spoločnosťami kolektívnej správy a medzi takými spoločnosťami, ktoré napríklad e, vysielajú alebo prevádzkujú rádio podobne. A ďalšia vec je posilnenie spoločného vnútroevropského digitálneho trhu, pretože vieme, že digitálne hospodárstvo v sebe skrýva obrovské potenciály zamestnanosti a rastu. Takže prvý cieľ. Čakám na pozmeňujúce návrhy, ktoré by sformulovali, ako budú umelci chránení musíme pamätať na to, že záujmy umelcov musia byť chránení voči komerčným spoločnostiam, ktoré e, hromažďujú tantiemi za umelcov, fungujú ako ich agenti, ale sú to komerčné organizácie, ktoré majú typické charakteristiky e, iné ako umelci. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je uvedomiť si, že tu je exkluzívny charakter týchto práv a tejto podpory umelcov, tvorcov, pretože niektorí umelci nie sú ešte až takí známi. Tí, ktorí už sú známejší, tí sú schopní využiť e, právnu ochranu, takisto využiť konkurenciu e, ako svoju výhodu, ale iní, ktorí ešte nie sú takí známi, to zatiaľ nedokážu. Preto tu existuje táto neexkluzivita ako pojem, ktorá vyvažuje záujmy spoločnosti kolektívnej správy autorských práv. A čo sa týka organizovania a fungovania spoločnosti na eh, zhromažďovanie a výber tantiemov, ukazujem tu na rozhodnutie, ktoré prijalo valné zhromaždenie, ale niektoré rozhodnutia treba urobiť rýchlejšie ako Nedá sa čakať na valné zhromaždenie takejto spoločnosti e, správy autorských práv a treba delegovať takéto rozhodnutia na iné e, časti tejto organizácie. Navyše sú rozličné kategórie držiteľov práv, ktorí sú členmi takejto organizácie kolektívnej správy autorských práv. E, skrátko sa tieto organizácie nazývajú CMO. A čo sa týka valného zhromaždenia, treba rozdeliť právomoc medzi valné zhromaždenie a inú, iné e, časti tejto organizácie, iné činnosti tejto organizácie pri ochrane autorov. Ďalej by som si dovolila poukázať na článok 12 e, predmetnej smernice, ktorá pokrýva distribuovanie práv autorov. Lehota je 12 mesiacov. Tam sa berie do úvahy Um, istý počet mesiacov, napríklad keď sme v januári, tak ide vlastne o 24-mesačnú lehotu. Možno, že to je pridlhá lehota, ale pokúsim sa, aby bolo možné ju v koncepte skrátiť. Článok 12 odsek 2 hovorí, že spoločnosti kolektívnej správy CMO môžu využiť tantiemy, ktoré neboli e, pridelené alebo rozdelené autorom, a to až po období 5 rokov, ak sa držiteľ práva neidentifikuje. Myslím si, že tento odsek treba zrevidovať, pretože v záujme umelca aj v záujme kultúrnej rozmanitosti je, aby sa inak formulovala ochrana umelca v tomto odseku a aby sa inak využili sumy peňazí, ktoré sú neidentifikované, od ktorých príjemcovia sú neidentifikované. CMO a komerční používateľia by sa mali zhodnúť na tomto znení. Počuli sme, že ide, veľa spor, ide o veľa sporov už teraz medzi komerčnými používateľmi e, výsledkov práce umelcov a tu na CMO e, iniciovali istý spôsob použitia autorského práva, lenže táto zložitá situácia nemá zatiaľ uspokojivé riešenie. Jednoducho treba zoptimalizovať e, kontraktuálne vzťahy medzi týmito dvoma stranami. Článok 15 napríklad sa týka e, vyratávania tarifov, ktoré sa týkajú prideľovania licencií. Ja navrhujem, aby CMO spoločnosti mali verejnú politiku tarifov, prideľovania licencií a nevychádzať eh, len z objektívnych kritérií, ale aj z jasných a transparentných kritérií. Tieto kritéria by mali byť prístupné pred akýmkoľvek rokovaním. Napríklad by mohli byť publikované na webovej stránke príslušnej CMO, spoločnosti kolektívnej správy a potom možno predložené príslušným orgánom, o ktorých sa hovorí v článku 39. Táto povinnosť transparentnosti by však nemala vylúčovať možnosť, že organizácie kolektívnej správy autorských práv môžu mať aj odlišné tarify v porovnaní s komerčnými využívateľmi týchto autorských práv. Napríklad, ak sa navrhne iný biznis model pre iný typ organizácie. Navyše, spoločnosti CMO by mali reagovať v rozumnej časovej lehote na žiadosť komerčného používateľa o využitie nejakej licencie. Mechanizmus alternatívneho riešenia sporov ADR je tiež veľmi dôležité opatrenie využívané v tejto veci a mohlo by byť riešením za rozumný čas a za rozumné náklady dospieť k dohode. Tu som sa inšpirovala z práce, ktorú odviedla komisia. Záverom chcem povedať niečo o druhom cieli, o skutočnej ochrane všetkých strán, ktoré sú zainteresované vo veci. To vyžaduje samozrejme aj spoluprácu národných orgánov, ktoré by robili dohľad nad organizáciami CMO efektívnym spôsobom a takisto nezávislým spôsobom. Prechádzam na tretí cieľ, ktorým je posilnenie jednotného európskeho digitálneho trhu. Treba zabezpečiť, aby európske firmy a spoločnosti CMO mali potrebné opatrenia k dispozícii, aby mohli vytvárať nové služby e, v oblasti hudby na webe. A nie je možné pokračovať v takej situácii, kedy je tu obrovský európsky trh, ale je v rukách iba niekoľkých medzinárodných obrov. Aby sme dosiahli tento cieľ, nestačí len dúfať, že sa dobre rozdistribujú licencie, ale musíme ich aj e, prepracovať v súvislosti so súhrným repertoárom. Konkurencia, ktorá panuje na tomto trhu je prekážkou toho, aby sa vytvorilo európske miesto, kde by sa všetko spracovávalo pod jednou strechou, miesto jedného vstupu, jednotné miesto vstupu, kde by si človek mohol zvoliť príslušnú CMO, pretože by si zistil, aké má táto multiteritoriálne licencie a potom by si zvolil, že bude zastupovať repertoár aj iných. To je článok 22 až po článok 29. Ja by som venovala naozaj mimoriadnú pozornosť zabezpečeniu toho, že tento nový systém, ktorý vytvára predmetná smernica, rešpektuje kultúrnu diverzitu. Veľmi jasne by sme mali vyjadriť, že ochrana kultúrnej diverzity predpokladá podporu kultúrnych repertoárov a nie podporu miestných CMO spoločností kolektívnej správy autorských práv. To isté platí o ochrane kultúrnej diverzity, rôznorodosti. Tu tiež máme organizácie kolektívnej správy autorských práv, ktoré môžu poskytovať multiteritoriálne licencie, ktoré prispejú k rozvoju a financovaniu kultúrnej rôznosti a rozmanitosti mnohorakosti v členských štátoch EÚ, kde zastupujú súhrný repertoár. Táto myšlienka by e, mala byť takou, ktorej sa budeme venovať hlbšie a lepšie ju rozpracujeme. E, záverom chcem spomenúť jeden z najcitlivejších tém, jednu z najcitlivejších tém, ktorej sme sa dotkli, a to sú vzťahy tohto textu k smernici o službách. Mnoho rozpráv odznelo v tejto veci, ja mám v tomto jasno. Myslím si, že e, odvolávka na túto smernicu nerieši žiadne ťažkosti. Keď sa človek pozrie na har- harmóniu, to je isté stredisko, ktoré e, pod jednu strechu zhrňa mnohé organizácie CMO, je to organizácia fungujúca v Nemecku, týka sa nemeckých používateľov a príslušný národný orgán bude potom aký na poskytovanie takejto multiteritoriálnej licencie. Ani smernica o službách nám tu neposkytne žiadnu odpoveď. Navyše, tu vyvstáva otázka, aká legislatíva by sa mala aplikovať v prípade sporu súdneho a pred akým súdom by sa mala riešiť. Takže smernica o službách nerieši žiadne problémy správy autorských práv a nemala byť, byť spomenutá ani v úvodných ustanoveniach tohto textu. Máme opatrenia, ktoré sme nastavili na objasnenie toho, aké je rozhodné právo vo v tejto veci pri cezhraničných aktivitách eh, organizácií kolektívnej správy autorských práv. Nevedela som to rýchlejšie a stručnejšie zosumarizovať. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz dám slovo pani Wikströmovej a potom pán Bellinger. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vítam návrh komisie a najmä vítam pracovný dokument pani Galo, Myslím si, že je to veľmi dobre pripravený návrh, veľmi dobré východisko pre našu prácu. Chcem zdôrazniť, že táto smernica je v prvom rade o skladateľoch, chudobníkoch v Európe, o ich podmienkach sú to hudobníci a muzikanti, ktorí nie sú tie hviezdy, ktoré budú mať z tohoto najväčší osoch. O tom je táto smernica. Nie je to tak veľmi tak o tých e, spoločnostiach kolektívneho spravovania. Myslím si, že my na to ani nemáme dobré švedské slovo hovoríme síce o takýchto inkasných spoločnostiach alebo kolektívnych sprackovských spoločnostiach, ale to nie je veľmi dobré slovo. Prebrali sme anglické slovo a ak majú s tým tlmočníci problémy, tak viete teraz, že prečo kultúrna diverzita v Európe nie je len o tom, že každá krajina a každý jazyk má svoju špecifickú kultúru. To nie je všetko mala by byť aj určitá možnosť konať a pracovať na európskom trhu a zabezpečiť, že všetci občania v Európskej únii budú mať prístup k celému radu, e, k celému rozsahu hudby. Rozmanitosť nastáva vtedy, keď dochádza k výmene rôznych e, kultúrnych foriem, k výmene skúseností, a nemali by sme sa snažiť zatvárať e, diela umelcov za vnútroštátne hranice. Som... Mm, takže ja by som chcela ešte raz privítať e, všetku dobrú prácu, ktorú tu odviedla kolegyňa Galo a chcela by som obrátiť vašu pozornosť všetkých vás tej skutočnosti, že toto je naozaj e, veľmi moderná pokroková metóda, ktorú použila. Veľmi rada spolupracujem so, so, so spravodajkyňou. Pracovali sme veľa a je to veľká radosť. Naozaj sa mi to páčilo. Bola to veľmi dobrá metóda a myslím si, že ostatné výbory by to mali e, od nás prebrať. Bolo by to v každého záujme. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pánu Berlingerovi a potom pani Kastex. V prvom rade chcem zablahoželať komisárovi Barnierovi a e, ostatným. Aj pani Galo by som chcel zablahoželať v tejto vynikajúcej práci a samozrejme aj e, tieňovým spravodajcom, aj tým kolegyniam mojej frakcie, ktorí sledujú túto tému s veľkým nasadením. je dôležité, aby sme sa venovali aj tejto téme. Roky rokúce sme o to prosili a komisia to vždy odsúvala. Teraz sa konečne našla cesta. Súhlasíme s konkrétnosťou tohto návrhu. A chcem na konci ešte troška odkloniť sa od toho, čo som povedal, ale chcem povedať, že toto spresnenie nakoniec môže viesť k dobrému právnemu aktu. Viac je, rozhodujúcich je viac týchto teritoriálnych licencií. To je tá rozhodujúca téma, ale inak je to protirečenie samo v sebe, keď sa hovorí, že internet nepozná hranice, regióny je dôležité e, nájsť správnu rozprava, rovnováhu medzi malými a veľkými, medzi tými aktérmi e, celosvetovými na jednej strane a malými aktérmi v európskom priestore na strane druhej. Tie normy transparentnosti pre e, správanie aj voči používateľom e, sú pre nás rozhodujúce. Myslím si, že tu dokážeme dobre prispieť, urobiť dobrý príspevok. Je dobré, že sa tento návrh venuje špeciálne svetu hudby. Je to dobré, i keď možno audiovizuálny sektor je týmto troška znevýhodnený, ale predsa len si myslím, že počas práce sa bude dať ešte niečo na tomto zlepšiť. 9 jún je podľa mňa sen. Dobre, všetci musíme veriť v sny a možno, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie a ja si želám, aby to bolo prijaté ešte v tomto legislatívnom období vzhľadom na môj pokročilý vek, ale ospravedlňujem sa e, za túto poznámku. Ale ja som e, realista, ale aj vizionár a preto chcem povedať tejto téme tejto e, ochrany a internetu. Internet prišiel s novým dramatickým vývojom, zmenou. Vidíme tu rôzne rozpory, ktoré vznikajú medzi starými a novými. Sú to veci, o ktorých sme nikdy ešte neuvažovali. A myslím si, že je to tak, ako povedala aj Cecília, a jej argumentácia, ktorá bola veľmi emocionálna. Je to svet e, detských pirátov, niečo, čo sme si predtým vôbec nedokázali predstaviť. Je tu taká možnosť, že by mohli dostať slepý prístup k miliónom kníh a A tento, tento prístup je teraz možný uh, svet webu je celkom iná cesta a táto cesta viedla k tomu, že duševné vlastníctvo sa dostalo do krízy bez kreativity bez kreativity nemôže byť moderný svet. Kreativita si vyžaduje čo najväčší možný rešpekt zo strany tých, ktorí majú prístup k, produktu. Je to aj v záujme tvorivých ľudí, aby dokázali e, poskytnúť svoju prácu mnohým, ktorí z nej budú mať úžitok, nielen zo pár. Keď hovoríme teraz napríklad o paušáloch, a e, teda keď odhliadneme od určitých aspektov a toho, čo mu môže viesť rozšírenie trhu a napríklad k veľkému zníženiu spotrebiteľských cien, a keď sa bude vychádzať len z webu, tak sú to kon- koncepcie, ktoré celkom e, prestvárajú svet a vnímanie vlastníctva. Tvorivý človek a je pre mňa niečo veľmi dôležité. A mať do 7. júla pripravený takýto e, text Na to treba veľkú právnu fantáziu. A vidíme tu tieto kolektívne správcovské spoločnosti, ktoré budú niečím takým ako sprostredkovateľom, bližší vzťah medzi tvorcami a používateľmi. A to je tá cesta, A samozrejme, že by sme mali schváliť lepší text, e, pozmenený text, ale mali by sme dbať aj na to, čo je dôležité. Je to e, zabezpečenie otvoreného prístupu, ktorý sa nemá vnímať ako niečo nezákonné alebo ako nejaká krádež spoločnosti, ale treba to vnímať ako nový spôsob využívania duševného vlastníctva. Ďakujem, Luigi. A teraz pani Castex a potom pani Geringer. Merci. Mm, moi, je voudrais aussi remercier Marielle Gallo de la méthode de travail. Ďakujem. Pani Galo, ďakujeme vám za mimoriadne konštruktívnu pracovnú metódu, ktorú ste nám popísali. Je to <clears throat> metóda, ktorú používame, ktorej sme už niekoľko týždňov rozbehnutí a v tomto dokumente sa odráža práca, ktorá sa počas tohto obdobia vykonala. Práca, ktorú odviedla ona, tieňoví spravodajcovia. Plne súhlasím s troma cieľmi, ktoré tu boli vytýčené a popísané. A čo sa týka tých predbežných poznámok, pani Galo, k tým by som chcela Toľko. že je tu e, legitímna, legitímna predstava, že treba chrániť niečo, čo už, čo, čo už teraz dobre funguje, čo má dobrú tradíciu v tomto odvetvi. A existujú tu zložité modely, ktoré majú nastavenú štruktúru kontrol A teraz tieto modely ehm, si myslím, že netreba eh, narúšať, ale ich treba udržať tak, ako fungujú. V štátoch, kde mm, sú isté problémy, tak je to práve preto, že tieto kontrolné mechanizmy tam nie sú dobre zavedené, dobre etablované. Treba si položiť otázku, či chceme jediný, ale diverzifikovaný model, keď už hovoríme o definovaní organizácií kolektívnej správy autorských práv pri audiovizuálnych a iných typoch médií. Myslím si, že by bolo treba zabezpečiť, aby každého námety boli e, náležitým spôsobom reflektované. To by sme, e, tu by sme sa mohli odvolať na vypočutie včera, na to, ako sa tam ľudia vyjadrovali k aký a k stavu organizácií kolektívnej správy autorských práv. Skôr by bolo potrebné vypracovať štatút takýchto spoločností, nie komerčný, ale štatút správy, kolektívnej správy. Existujúca legislatíva v Európe má rozličné právne bázy a bolo by treba zistiť, ktorá právna ktorý právny základ je najlepší pre status spoločnosti kolektívnej správy autorských práv. S tým, že sa samozrejme nesmie ignorovať fakt, že okrem organizácií kolektívnej správy autorských práv tu existujú aj komerčné organizácie správy autorských správ. A myslím, že Mariela to veľmi jasne rozlíšila v jej pracovnom dokumente tieto dva typy subjektov a tieto dve formy mm, sa môžu dostať aj do neférovej konkurencie, keď budú správovať iba niektoré práva a iné nie. Ako teda urobiť právnu úpravu v rámci tejto smernice a rozsahu jej pôsobnosti ako identifikovať e, špecifický status organizácií kolektívnej správy autorských práv a ako identifikovať e, komerčnejšie organizácie kolektívnej správy autorských práv, ale nie v rámci tých istých situácií. Aj oni by mali byť, e, konať transparentne a malo by to byť skontrolovateľné, alebo ich vylúčime z rozsahu smernice, z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Potom by mm, sme mohli vytvoriť istú sivú zónu, v ktorej nebudú platiť žiadne pravidla. Na to treba nájsť riešenie na tento problém. Som za myšlienku exkluzivity autorských práv. výhradnosti týchto práv a za minimálne lehoty oznamovania, ktoré by mali byť e, zapracované do textu, aby sa podľa nich správali organizácie kolektívnej správy a bolo jasné, aké lehoty platia e, v ktorej situácii. Čo sa týka tarifov, v pracovnej skupine spolu s tieňovými spravodajcami a so spravodajcami sme si prediskutovali článok 15. Dosť dlho sme o ňom hovorili. A to preto, lebo je to iste veľmi zložitá a dôležitá záležitosť Nemáme zatiaľ žiadnu legislatívu, žiadnu právnu úpravu organizácií kolektívnej správy autorských práv. Ja súhlasím s transparentnosťou ako princípom, ale ako ďaleko treba zájsť pri kritériách v smernici? Ja som sa ešte nerozhodla v tejto veci ani pri tarifoch. Už viem, aké by mohli byť implikácie pre dané odvetvie, ale neviem si ešte predstaviť cel, celý dopad e, na Európsku úniu, na každý jeden štát, takže te, musím si to ešte premyslieť. K téme multiteritoriálnych licencií. Takisto je to zložitá a spletitá záležitosť. Zhodujeme sa tu na cieľoch. Zhodujeme sa na tom, že takýto nástroj je potrebný, ale keď ide o súhrný repertoár, ktorý má byť dostupný, vtedy nemožno žiadať od CMO organizácií, aby distribuovali tento svoj repertoár tak, aby bol k dispozícii iným, aby priamo sa vystavili ďalším CMO, ktoré tiež vydávajú licencie konkrétne takým subjektom, ktoré nie sú európske. Je tu stále európsky cieľ kultúrnej rozmanitosti. A je tu tá myšlienka istej zastrešujúcej spoločnosti kolektívnych správ autorských práv. Možno sa dostane do sporu s konkurenčnými eh, s legislatívou o konkurencie, schopnosti o konkurencii Takže treba ešte odviesť ťažkú prácu pri, pri súhrnom repertoári a ako s kolektívnou správou autorských práv v takomto, takomto prípade. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať eh, pani kolegyni Galo za prípravu tejto, tejto práce, osobitne za taký ambiciózny plán, pokiaľ ide o prijatie na plenárnej zasadnutí 9 eh, E, júla. To by na, na to držím palce, to by bolo naozaj vynikajúce, keby sa podarilo do, dosiahnuť spoločné stanovisko a aby sme ešte v rámci tejto legislatúry, e, legislatívneho obdobia dokončili tento materiál, alebo dotiaľ to dokonca. E, tento tento nový návrh ja tak považujem za taký nástroj, jeden z nástrojov boja proti pirátstvu. Na jednej strane chceme, aby autory boli chránení právom a aby toto právo bolo rešpektované, ale zároveň chceme, aby autory mali pocit, že naozaj sú um, chránení a že sú eh, odmenovaní jasným a transparentným spôsobom. Ale problém je ten, že na jednej strane sú um, umelci chránení eh, firmami, firmami, ktoré pôsobia eh, ktoré sú orientované na tvorbu zisku a dá sa povedať, že môže, že tieto firmy jednoducho ne, ne, sú na to, aby zarobili a nie na to, aby chránili e, um, umelcov. A na druhej strane sú tu rôzne eh, združenia, ktoré chránia umelcov. A tieto organizácie vonkoncom nie sú orientované na zisk, ale nie sú tiež ani orientované na to, aby e, nejako šetrili náklady a dosť často majú dosť veľké náklady. Čiže myslím si, že samotní umelci celkom nepochopili, o čo ide, pretože oni si myslia, že byrokratické štruktúry e, e, ich, im vlastne ochudobňujú alebo okrádajú o peniaze, im zostáva potom už len málo. Takže chcela by som povedať, že je treba možno určiť um, ak chceme určiť, že koľko by sa malo za tieto veci platiť, potom by bolo treba ale určiť, že koľko z toho dostane e, samotný umelec. A to by, pretože oni tiež v podstate musia fungovať do určitej miery v rámci určitej hospodárskej súťaže na trhu. Ešte by som sa chcela vrátiť tomu, čo povedala pani Kastex, eh, pokiaľ ide o umelca, ktorý nechce byť chránený danou organizáciou a má, môže mať právo vystúpiť z takejto organizácie, ale sú aj takí umelci, ktoré povedia, že sami si chcú sa starať svoje veci, lebo si myslia, že pre nich lepšie a so, všetko si vyrokujú sami, alebo jednotlivo aj svoje eh, odmeny, ktoré majú byť eh, im majú byť vyplatené. Tak neviem, že či by bolo to až takéto úplne možné, takéto individuálne prístupy. Nebudem všetko. ešte sa ku všetkému vyjadrovať, len chcela by som zaželať pani Galo, aby bolo menej pozmeňujúcich návrhov. E, už tu je 451 návrhov, bolo prehlas zainteresovaných a tu by som tiež chcela vám e, zablahoželať aj k tomu hlasovaniu a k prijatiu správy. Dankeschön, e, Lídia. Ďakujem pekne, Lídii. Teraz e, pán kolega Engström a potom ešte pani Tajn. Ja by som tiež chcel poďakovať. Ja som vynikajúca práca. Myslím si, že viac menej všetci súhlasíme s princípmi alebo sa zhodneme na princípoch. Pre mňa najdôležitejšia vec je to, čo bolo spomenuté v tom vystúpení komisie, že kolektívne spoločnosti spoločne eh, nahromadili 5,7 miliardy eur a že, ktoré zahromadili, ale nezaplatili nič e, umelcom. Takže chrániť e, práva umelcov naozaj to je to najdôležitejšie, o čo by nám malo byť, je, ísť. A myslím si, že to, čo tu máme na stole, je celkom dobré. Veľmi rýchlo prejdem cez niektoré z e, bodov, ktoré spomenula pani Galo, článok 2, definícia kolektívnej eh, zo združenia alebo Čiže mus, ne, musíme dať pozor na to, aby sme tam nezahrnuli aj také veci, ako sme napríklad e, počuli včera. Dobre, nebudem to teraz komentovať, že to bude, budeme orientovať podľa toho, aký je názor nejakej hrstky umelcov, pretože tieto kolektívne spoločnosti viac menej majú monopolné postavenie, treba, aby boli regulované, ale sú tu rôzne organizácie, Takže jednoducho musíme jednoznačne určiť, e, určiť hranice či mantinely. Ďalšia otázka je to hlasovanie v, navalnom zhromaždení hovorilo sa o tom, že budú môcť členovia menovať niekoho, kto ako náhradníka, kto je rovnakej kategórie. No a teraz, keď niekto chce ako umelca posl- umelec poslať svojho agenta tak e, to asi v poriadku. Ak by som to bol ja, keď ja by som bol veľmi slávny umelec, asi by som bol určite e, spokojnejší, keby ma niekto zastupoval um, ako môj agent, než niekto, kto je kvázi môjim konkurentom, pretože je v rovnakej hudobnej branži potom zase by, zase tiež by nebolo dobré, bo je tu to riziko, že zase by získavali eh, od niektorých umelcov všetky ich eh, splnomocnenia, no takže to tiež potom niekto môže vlastne zneužiť, takže to tiež treba regulovať. Potom článok 12.1. Plne súhlasím s tým, čo povedala pani Galo. Nechápem, prečo by to malo byť problém aspoň štvrťročne vyplácať. Myslím si, že nepotrebujú naozaj 24 eh, mesiacov na to, aby sa posielali peniaze. Myslím si, v dnešných časoch, že 90 dní je úplne dosť. A potom ďalšia vec, na čom mne naozaj záleží, článok 12.2, aby som tých 5,7 miliard, eh, ktoré sa našli a neboli vyplatené, pretože sa nenašli vlastne tí, ktorí boli držiteľmi práv, tak toto sa musí zastaviť. Tak e, keď e, sa nenájde, tak tieto kolektívne spoločnosti nesmú si mať možnosť si ponechať peniaze, pretože tým vzniká priama, priam, priama motivácia, koncom ani niekoho nehľadať pretože my ja nenavrhujem, aby sme teraz len hneď im zobrali tie peniaze a niekam ich chodili do koša, to by bolo tiež hlúpe, ale namiesto toho ja si myslím, že dobrým riešením by bolo povedať, že každý členský štát by mal vytvoriť fond na kultúrne účely, to už potom si o tom rozhodne ten členský štán, ako ho použije, ale nejaký fond na kultúru, z ktorého by sa potom tie prostriedky mohli použiť e, a to e, hlavne na e, napríklad, keď máme smernicu o tých knihách bez autorov, ak je to tá knižnica, ktorá túto knihu má, tak možno, že by to mohla byť takáto knižnica Jednoducho takýto fond kultúry by mohol hať celkom konstruktívnu úlohu a tiež vo všeobecnosti pri digitalizácii rôznych umeleckých diel, ale to by mohlo zostať už potom v rukách členských štátov, ktoré by sa rozhodli, ako, aké majú kultúrne potreby, to by sa vzali do úvahy kultúrne rozmanitosti. Ďalej spory, ako povedala aj pani Galo článkoch 34-35. To sú spory e, s členmi kolektívnej spoločnosti, ale súhlasím s tým, že existuje aj celkom veľa sporov aj s užívateľmi a možno by bolo dobre mať aj na toto riešenie, pretože často, ak užívateľ je, čo je malá diskotéka alebo kaviareň, voči e, veľkej kolektívnej spoločnosti, tam je také dosť nepomer. Takže to, a že to, že tam je takýto veľký nepomer, tak to naozaj je tak. V tom, čo sa týka um, pri podávania pravidelných správ. Myslím si, že to sa dá rýchlo aj elektronicky a neviem, či, či je zase nutné to ustanoviť v legislatíve. Nemohli by to tak robiť e, v samotných e, kontraktoch, pretože budeme musieť mať kontrakty. Tam mne by sa zdalo, že to by bolo prirodzené to tam dať, že musíte, neviem, tak a tak e, podávať správy. Niečo také by tam možno mohlo byť, neviem či to, ale treba dať rovno do, do zákona. Ďalej úplne súhlasím s pani Gallou v otázke transparentnosti. To sú články 18-19, 18 eh, to je informovanie eh, verejnosti a, a ďalší je poskytovanie informácií členom kolektívnej spoločnosti. a vonkoncom nevidím rozdiel medzi tými dvomi, pretože eh, často ko, nemôžeme, keď sú v prípade členov stovky, ak ich je, sú stovky tisíc, tiež nie je možné udržať to ako nejakým tajomstvom alebo niečo, čiže podľa mňa najlepšie je to položiť na dať na webovú stránku a potom tie informácie budú k dispozícii všetkým, vrátanie e, členov. Ďalej. Je dôležité E, vymáhanie e, je to, sa tam hovorí, že je treba vytvoriť, či členské štáty majú vytvoriť nejak niečo také, aby to mohli zabezpečiť, to vymáhanie, nuž, no e, ale na to treba roz, nejakým zadefinovať, spôsobom zadefinovať, lebo legislatíva bez možnosti, aby toho, aby bola vymáhaná a dodržiavaná, tá je potom na čo. Nuž, no myslím, že to je e, zhruba mám pocit, že sme všetci na rovnakej lodi a teším sa na spoluprácu. A neby, nemyslím si, že ambiciózny plán či harmonogram by mal byť nejakým problémom. Ak všetci súhlasíme, tak jednoducho poďme s tým ďalej. Merci, eh, Christian. Ďakujem, Kristian. Pani Tajn má teraz slovo. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Galo za túto rozsiahlu prípravu. Už sa veľa povedalo a preto sa chcem obmedziť na niekoľko bodov. Poprvé, článok 33, tam je tá viacnásobná licencia tam ide o to, že rozhlas, rozhlasové, je televízne podujatia e, firmy, keď niečo dajú do siete, tak to robia alebo môžu robiť zadarmo. Myslím si, že to zdôvodnenie tam uvedené nie je presvedčivé. Chcem ešte raz požiadať komisiu, aby to ešte raz vysvetlila. Som toho názoru, že vysielacie podniky ma, robia niečo navyše k svojej hlavnej činnosti vysielanie doma, teda dávajú niečo do siete a po, asi by mali za to aj niečo zaplatiť. Myslím si, že je to výnimka, ktorá by sa mohla týkať verejnoprávnych e, podujatí rozhlasových a televíznych potom je tu tá možnosť voľby. Voľba tej z eh, pravcovskej spoločnosti, to vítame, i keď sa tu hovorí o vnútornom trhu spoločnosti, ale chcem povedať, že zatiaľ ešte neexistujú rovnaké eh, podmienky na podnikanie týchto spoločností. Nemecké či eh, rakúske spoločnosti sú nútené časť svojich príjmov odvádzať do, na sociálne poistenie umelcov. A aj nemecké spoločnosti majú takúto povinnosť financovať e, e, štátne kultúrne podujatia verejného záujmu z vlastných prostriedkov. Ja chápem, že anglické spoločnosti napríklad v Cannes nemajú záujem takto financovať dôchodky nemeckých umelcov. A e, takéto organizácie, povedzme na ochranu práv umelcov, si berú povedzme 10 a e, je to rozdiel potom keď hovoríme o nemeckej alebo anglickej spoločnosti a o tom, kto si aké nejaké peniaze necháva. O voľnom vnútornom trhu sa tu vôbec nedá hovoriť v tejto súvislosti. Článok 7. Tam sa hovorí len o združení, o zhromaždení a v Nemecku sú takéto spoločnosti aj vo forme spoločnosti s ručením, obmedzením. Sú to právnické spoločnosti a musí tam byť teda uvedené aj to zhromaždenie, tá lehota na vyplácanie. Spravodajkyňa navrhla skrátiť lehotu 12 mesiacov. Ja som bola skôr za to, aby sa táto lehota predlžila. Mohlo by sa to platiť aj po častiach. A potom samozrejme by to zúčtovanie takéto správcovskej spoločnosti malo byť transparentné. Takže veľmi často umelci napríklad v Španielsku alebo inde netušia, čo im patrí, vyúčtovanie je veľmi nejasné, takže správne vyúčtovanie predpokladá, že máte na to aj primeraný čas. A keď sa zamyslíme nad tým, ako dlho trvajú tieto hlásenia a podobne, tak sa to nedá zvládnuť za rok a už vôbec nie za kratšiu dobu. Takže chcem poukázať vlastne na to, čo sa hovorí, čo vždy hovoria multinacionálni umelci, že zúčtovanie nemeckých e, spoločností pre e, e, kolektívne spravovanie je najtransparentnejšie, ale to si vyžaduje určitý čas samozrejme. Toľko zatiaľ. A ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Galo odpoveď. Ja som chcela poďakovať všetkým kolegom za svoje príspevky. Vidím, že naozaj je táto téma rozmanitá, že ste si prečítali text sprava doľava aj zhora nadol a ďakujem za ich príspevky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Teraz sa presúvame na ďalší bod programu. Dve, dva body boli odročené, preto sa budeme teraz venovať hazardným hrám online na vnútornom trhu. Spravodajcom je pán Piotr Boris. Teraz dostane slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ide tu o dôležité stanovisko, ktoré sa týka veľmi citlivého odvetvia. Ide o online hazardné hry a o dohovorené výsledky match fixing a preto potrebujeme toto veľmi e, riešiť. V mojom stanovisku hovorím, že súhlasíme s Európskou komisiou v tom úmysle mať takú, také pravidlá pre online hazardné hry, ktoré by obmedzili určité rizika online hazardné hry musia byť upravené tak, aby boli zachované, dodržané všetky kritéria transparentnosti. Ide tu o zásadný problém a e, týka sa to väčšiny návrhov komisie chcem povedať, že tu máme dočinenia s dvojnásobnou reguláciou. Online hazardné hry sú určitým druhom hospodárskej činnosti, ktorá podlieha úpravám regulácií vnútorného trhu. Ide tu o slobodu na usadenia sa a o služby. Súčasne máme veľmi podrobnú úpravu aj v členských štátoch, ktoré majú určité kompetencie a pokiaľ ide o ich online trh s hazardnými hrami. A v tejto oblasti by sme chceli, aby členské štáty si zachovali svoje kompetencie, e, pokiaľ ide o licencie pre prevádzkovateľov tam by to malo fungovať podľa zásady subsidiarity a pritom by plnili tieto ďalšie úlohy. Zdôrazňujeme aj judikatúru Európskeho súdneho dvora, tá je tu veľmi dôležitá. Táto judikatúra kontroluje vnútroštátne systémy, ako aj dodržiavanie tých prvkov, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Takže judikatúra je veľmi dôležitá a je to proporcionálne a vedie to k tomu, že vnútroštátne systémy e, nevykazujú diskriminačné znaky. Členské štáty lepšie spolupracujú v administratívnej oblasti pri e, cezhraničnej problematike, keď vieme, že a vieme, že online hazardné hry majú cezhraničný charakter, dokonca sú tu aj ponuky z tretich štátov, preto potrebujeme posilnenú spoluprácu medzi e, vnútroštátnymi orgánmi, správnymi orgánmi, aby sme vedeli, ako reagovať na takú patológiu, ako je pranie špinavých peňazí a podobne. A preto budeme zdôrazňovať spoluprácu národných orgánov. A ešte jedna vec, čo je veľmi dôležité z právneho hľadiska – z médií dostávame veľa informácií o dohodnutých výsledkoch. Počúva, počujeme o nových aférach, o nových problémoch. Nie je to len európsky problém, je to celosvetový problém. Chceme, aby Európska komisia a členské štáty sa zaoberali s týmito, týmto problémom. Preto je možné dosiahnuť alebo zaviesť minimálne predpisy na európskej úrovni. A ide aj o to, ako by sme mali definovať tento trestný čin, manipuláciu s výsledkami. E, to, je aj jed, to bolo aj jedným z cieľov polského predsedníctva. Chceli sme vyriešiť tento problém. Mali sme, chceli sme mať osobitné vymedzenie takéhoto trestného činu, ja neviem, športového trestného činu. A ako by mali vyzerať sankcie v tejto oblasti? E, chceli by sme vyzvať komisiu, aby nám predložila analýzu k tejto téme, ktorá sa týka jednotných sankcií a jednotného vymedzenia. Mohlo by to byť jeden z nástrojov, ako zabrániť, ako dosiahnuť prevenciu pred manipuláciu s výsledkami e, hier športových zápasov, pretože to ničí tento šport. A posledná otázka je táto. Ide o uznanie práva na vlastníctvo a o postoj športových organizácií k niektorým hrám, športovým hrám. Organizátori ide tu o organizovanie e, modelu, ktorý je podobný, alebo ktorý je taký vo Francúzsku, ten je, e, ten je úspešný a preto by mali členské štáty pripraviť určité právne modely, aby prostriedky z hazardných hier sa dostali naspäť e, do, k organizátorom športových podujatí. Usporiadatelia športových podujatí by mali mať prostriedky, e, ktoré im umožnia bojovať proti manipulácii s výsledkami hier. Myslím si, že francúzsky model je dobrým príkladom a mali by sme o ňom ďalej diskutovať, aby mohli vzniknúť nové modely, ktoré využívajú, zohľadňujú dobré francúzske riešenia. Ďalšie návrhy predložím v pozmenujúcich návrhoch, lebo tu na to už miesto priestor nebol. Ale toto stanovisko má naozaj veľmi významné poslanie, pokiaľ ide o oblasť online nových hazardných hier. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Tel. Madam Castex. Um, first of all, I would like to... Ďakujem pani Castex. Predovšetkým ďakujem pánu Borisovi za návrh stanoviska. Sme si vedomi toho, že online hazardné hry sa odohrávajú na digitálnom trhu, kde nie sú hranice pre spotrebiteľov. Hranice tam neexistujú a preto musíme hľadať silný, všezahrňajúci európsky rámec, aby sme chránili spotrebiteľov, ale ako spomenul pán Boris, aj aby sme bojovali proti podvodom a praniu špinavých peňazí. Dôležité je aj to, ako spomenul pán Boris, aby sme počiarkli a zvýraznili európsku judikatúru v online hazardných hrách. Súdny dvor sa venoval tejto tematike veľmi konzistentne a členské štáty si môžu síce voľne stanoviť svoje politiky, ale musia dodržiavať základné ľudské práva a veľmi dobre odôvodniť, ak by malo byť niečo nie, ide tu o hospodárske opatrenia, ale skôr veci ako ochrana spotrebiteľov. E, špičkovou prioritou by tiež mali byť e, procedúry, postupy o porušení zákonov, porušení zmluv pre komisiu. To trvá dosť dlho, kým tieto stiažnosti a porušenia vyrieši. A takéto prípady prípady by sa mali aj dovršiť, nielen otvárať. Komisia by mala reagovať na apel členských štátov EÚ, aby odôvodnila všetky nelegálne reštrikcie, ktoré sa konajú a ktoré sa súvisia s tým, že sú zasahujú do oblasti ľudských práv, základných práv. Parlament by mal e, vyvinúť tlak na komisiu, aby tieto rozbehnuté prípady sa čím skôr uzavreli a završili. Ďalšia vec, ktorú som zdôraznila vo svojich pozmeňujúcich návrhov. E, e, S84M nefunguje, takže nemohla som vám to predložiť, ale ide tu o ochranu spotrebiteľa. Komisia nezachádza príliš ďaleko vo svojom oznámení v tomto zmysle a myslím si, že potrebujeme vyvážiť tento rámec tak, aby bola na jednej strane efektívna ochrana spotrebiteľa. Treba zvážiť, či treba skôr smernicu alebo skôr nariadenie, aby sme zabezpečili minimálne, minimálne štandardy a efektívne vyvážený prístup. A napokon by som súhlasila i s poznámkami pána Borisa o potrebe ďalšej spolupráce. V oznámení komisia hovorí o hazardných hrách online. E, vyjadrujú sa zástupcovia členských štátov EÚ, ktorí si vymieňajú osvedčené praktiky. Je to dobrý začiatok, ale je dôležité, aby táto skupina odborníkov pracovala v úzkej súčinnosti s aktérmi odvetvia, to znamená aj poskytovateľia hazardných hier, aj spotrebitelia alebo konzumenti hazardných hier online. A to, takto dosiahneme vyváženú právnu normu, ktorá zabezpečí minimálne spoločné štandardy. Teším sa na spoluprácu s kolegami v tejto veci, keď budeme pripravovať ďalšie rozvinutie tejto tematiky. Ďakujem za slovo a myslím si, že teraz si sama udelím slovo. Hovoríme tu o oblasti, ktorá spája mnoho rozličných problémov, závislosť, pranie špinavých peňazí, podvody, obeh peňazí, cirkulácia peňazí a ziskov, toto všetko ako keby e, sa vyparilo a nemáme kontrolu nad tým, ako výsledky hazardných hier, ako peniaze pochádzajúce z hazardných hier sa využijú, kde, kde vlastne skončia. Ja by som Rada videla prísnu právnu normu pre tento sektor, pre toto odvetvie hospodárske, ako keby to bola zákonom neupravená oblasť, sa mi zdá. Hovoríme tu o subsidiarite, pre offline hazardné hry, to je podstate v poriadku. Sú tu také tradície, o ktoré sa opierajú členské štáty a všetko to dobre funguje. Ale hazardné hry online, to je niečo iné, tam potrebujeme harmonizované pravidlá. Nemyslím si, že by sme to mali ponechať v rukách členských štátov EÚ, aby si vytvárali vlastné kritériá a potom by sme nakoniec skončili s minimálnou legislatívou, s tým, že príde k tzv. forum shoppingu, hľadaniu, kde je čo najvýhodnejšie hľadanie dier v zákone a medzier. Takže tí, čo hrajú hazardné hry, sa presunú tam, kde sú pravidla najslabšie nastavené. Ja si myslím, že by sme skôr mohli si predstaviť systém licencií, kedy organizátori alebo poskytovateľia hazardných hier online by sa museli, by museli žiadať aj od tých, ktorí zo zahraničia chcú operovať na území EÚ v oblasti hazardných hier, takéto licencie, takéto, aby boli veci takto pod kontrolou, takže tým by sa možno bojovalo aj proti závislosti od hazardných hier. Sú tu isté typy stavkovania, ktoré by sa nemali povzbudzovať nejakým spôsobom, pretože ich výsledkom je podvod alebo manipulovanie s výsledkami športových zápasov. Um, tieto veci by mali byť obmedzené, nemali, nemalo by byť možné staviť na úplne všetko online. Harmonizácia súvisí s tým, čo robiť s výnosmi z hazardných hier. To ide ruku v ruka v ruke s etickým kódexom. Teda potrebujeme iný typ e, licencie na celoevropskej úrovni, ktorá pokrie, ktoré licencie pokryjú celý, celú hospodárske odvetvie a vysporiadajú sa aj s neférovou konkurenciou. A takisto sa vysporiadajú aj s takými organizátormi hazardných hier, ktorí sídlia mimo EÚ. Máme tu francúzsky príklad. Nemyslím si, že je nepredstaviteľné, že by niektoré zisky z online hazardných hier sa vrátili späť nejakou cestou na podporu z amatérskeho športu, neprofesionálneho športu. V podstate by šlo o hazardných hrách eh, na prof, týkajúcich sa profesionálneho športu, ktorými výnosmi, z ktorých by sa financoval neprofesionálny šport. Myslím, že by sme sa mohli dostať tu do problémov, pretože chceme, aby sa športu venovali mladí ľudia, aby sa všetci uplatnili na trhu práce, aby všetko bolo legálne, prečo by sme nemohli niektoré zisky z hazardných hier, ktoré vyplývajú zo stavkovania na športové zápasy, previesť do nejakého fondu, kde by sa, odkiaľ by sa financovala nezamestnanosť mladých a kde by sa teda hazardné hry použili na zvýšenie zamestnanosti mládeže. To si myslím, že by bol dobrý výsledok. Takže e, chce sa ešte niekto ujať slova v tejto veci? Ak nie, slovo má opäť spravodajca. Máte slovo, pán Boris. Za, za, za Dovolte by som poďakoval za vyjadrené názory a e, Určite si súhlasím s tými e, ktoré, pripomienkami, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľov, jednak nepl- neplnoletých a jednak eh, tých, ktorí jednoducho musí byť, musí byť takýto užívateľ byť chránený. Ale chcel by som povedať, že máme dočinenia ešte s rôznymi č- eh, špecifikami v jednotlivých krajinách, pretože často členské štáty trochu bránia svoje vlastné trhy, keďže majú rôzne uh, tradície, aj rôzne trhy. Napríklad na Malte je, je veľmi liberalizovaný trh. To je jeden z rajov pre Hazardné hry a online hry. To napríklad Polsko, kde v podstate hazard je ešte aj zakázaný, tak um, ťažko sa dá hovoriť o jednoznačnom zjednotení predpisov, pretože E, vieme, že internet nepozná hranice a vieme, aké ťažké je, aby sa Európska únia bránila pred nelegálnymi obeťami, ktoré pochádzajú z tretich krajín a nemajú ani vonkoncom licencie udelené členskými štátmi. Takže tu musíme zlepšiť podľa mňa spoluprácu medzi členskými štátmi, aby spoločne sme si chránili spotrebiteľov. Predovšetkým pred eh, mm, takým nekalým koraním z mimo Európskej únie. Tu si myslím, že treba eh, zodpovedať na otázku, ako regulovať vôbec internet celkovo, lebo mnoho členských štátov tiež eh, utrpeli rôzne porážky, keďže keď sa snažili zablokovať niektoré stránky, tak e, napokon spotrebitelia si našli cestu cez rôzne iné portály a podobne. Takže myslím si, že táto otázka si vyžaduje hlbokovú diskusiu. A v mojom stanovisku by som, by som chcel jednoznačne poukázať predovšetkým na potrebu chrániť konzumenta, ale hlavne na to, aby jednotliví regulátory a správne orgány mohli e, si vymieňať osvedčené postupy a vymieňať informácií, pretože často doteraz nebola takáto výmena informácií a myslím si, že v tejto veci musíme mm, dosiahnuť väčší pokrok. Tiež by som chcel sa pozrieť na francúzsky systém, že ten tiež môže fungovať len v podstate v kontexte športových klubov. A tento, takáto prax je veľmi dobrá, pretože časť eh, prostriedkov zo šport, na šport sa vlastne, alebo z tohto sa vracia späť do športu, aby sa zlepšovala kvalita športu a podporoval sa šport a podobne a toto by, to, na toto treba poukázať, že to bolo v poriadku, ale mám obavu, že mnohé členské štáty, tu súhlasím s, členskou, s predsedničkou, že príjmy z tohto ktorý, ktoré nie sú malé, by tiež mohli byť e, investované do takých oblastí, ktoré e, chránia mládež pred rôznymi hrozbami v súčasnosti a to už potom je otázka jednotlivých členských krajín. Takže mm, je to všetko zaujímavé a budeme ja ďakujem za kolegyniam za vaše pripomienky, budem sa snažiť e, zapracovať ich a budem sa tešiť teda na pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Predsedajúca. Chcela by som povedať, že termín je na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 27. marca 2013 o 12.00. A hlasovať by sme mali 24. a 25. apríla vo výbore Jurii. Teraz môžeme prejsť e, k ďalšiemu bodu a k poslednému bodu programu. To je program podpory špecifických programov v oblasti e, na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014-2020. Dávam slovo pánovi Stojanovovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi priamočiara správa, veľmi e, priamočiarý návrh e, od komisie a jeho cieľom je podporovať finančne isté štruktúry a subjekty, ktoré pracujú v oblasti auditorstva. Tento návrh zabezpečuje, že takéto financovanie má byť k dispozícii počas nasledujúceho finančného obdobia 2014 až 2020. 58 miliónov eur má byť k dispozícii na týchto 7 rokov, pokiaľ ide o vypracovanie účtovných e, noriem. Je tu jedna veľká téma z hľadiska nášho výboru a síce táto správa je veľmi krátka, veľmi stručná a našou najväčšou obavou je tá časť, ktorá sa týka delegovaných aktov a možnosti parlamentu a rady namietať voči delegovaným aktom. Tu by som chcel podať pozmenujúci návrh, ktorý bude v súlade s našou praxou E, ktorá tu vznikla za posledné roky v súvislosti s delegovanými aktami a príslušnými lehotami. Potom je tu ešte jedna otázka, ktorá možno nie je v rámci pôsobnosti nášho výboru, ale považujem ju za zaujímavú. Podľa návrhu budú traja beneficienti, ktorí získajú finančnú podporu. Myslím si, že toto je veľmi špecifický prístup prístup, pretože budú to práve tí ľudia, ktorí dostanú týchto takmer 60 miliónov eur. A to nie je malá čiastka, takže by som chcel počuť od komisie e, ďalšie vysvetlenia. Mohla by komisia vysvetliť, prečo sa nerozhodla pre iný prístup, prečo neposkytla tú čiastku teraz a nevybrala subjekty neskôr. Myslím si, že obmedzenie príjemcov len na tieto tri organizácie hneď od začiatku uberá tomuto návrhu transparentnosť. Nerozumiem, prečo práve tieto tri subjekty majú byť podporované Možno by nám mohla komisia povedať, že dobre, budeme podporovať troch príjemcov, budeme robiť niečo ako tender, aby sme ich vybrali. Prvýkrát prichádzam e, do situácie, kde sú beneficienti stanovení hneď v samotnom návrhu. Môžem to povedať veľmi stručne a ja sa chcem pridať k otázke kolegu a ja nerozumiem, prečo sú to práve tieto tri organizácie, prečo ich vybrali a ja by som chcela vedieť, e, prečo teda počula lepšie zdôvodnenie. Chcem sa spýtať, či komisia môže reagovať na túto otázku. Áno. Je to pravda. Vybrali sme tu týchto troch prijímateľov na, pokiaľ ide o účtovné normy, je to IFRS, ktorý, ktorá je organícia zodpovedná za IASB. E to je orgán, ktorý určuje medzinárodné účtovné normy. Ako možno viete, v roku 2002 Európska únia prijala nariadenie o EIS, kde boli prijaté normy tejto organizácie a sú v nariadení z roku 2002, kde sa e, akceptuje úloha IRSB ako e, normalizačného orgánu pre účtovníctvo toto zostane v platnosti, tieto normy zostanú v platnosti a ak budú takéto platiť pre celú Európu, bude to prínosom pre jednotný trh. A je to aj e, tá výzva, ktorú sme my dostali. To sú tie normy IRSB, ktoré boli zvolené a preto sú títo príjimatelia, sú to Medzinárodný normalizačný útvar, orgán, a tí potrebujú financovanie tých, z tých krajín, ktoré uplatňujú tieto normy. A EÚ je jeden z najväčších používateľov IFS, e takže preto my ich používame, iné krajiny ich takmer začínajú používať. Druhým príjemcom je IFRAK. To je poradná skupina pre finančné hlásenia pre komisiu, ktorá je združením je to medzinárodná nezisková organizácia financovaná z prostriedkov spoločenstva na úrovni 50 a na úrovni 50 zo súkromných zdrojov. Hlavnou úlohou IFRAGu je radiť komisii v oblasti noriem vypracovaných RSP. Takže sú to tieto dve veci. Je to poprvé stanovisko k návrhu noriem, tak aby Európska únia mohla ovplyvňovať RSP a ak je to nejaká norma, ktorá nám nevyhovuje, obrátime sa na zainteresované strany a môžeme to ovplyvniť, ale my nemáme technické prostriedky na analýzu, to robí IFRAK. A ďalším krokom, e, ďalším krokom pre IFRAK je, keď IRSB e, zverejní tú normu, konečnú normu, potom ju komisia navrhne na prijatie členským štátom a legislatívcom, zákonodarcom a potrebujeme tieto orgány ako výsledok príslušnej legislatívy. Potrebujeme IFRAG, aby sme mali istotu, že normy IRSB zodpovedajú pravidlám na prijatie v nariadení. Preto tu navrhujeme IFRAG a tretím príjimateľom je PRPOB. To je Ehm, organizácia dohľadu vo verejnom záujme, ktorá dohliada na to, že veci sa robia tak, ako sa majú, že sa dodržiava riadny proces vo verejnom záujme a preto sme navrhli PROB. keď e, uplatňujeme IFRS, nemáme inú možnosť. Oni sú tá organizácia. Pokiaľ ide o IFRAK, tak situácia dnes je takáto. IFRAK je technickým poradným orgánom komisie, ale nie je to veľmi úplne stabilná situácia Je to štruktúra, ktorú sme vytvorili v určitom prvom stupni. Komisár Barnier menoval Zata ako poradcu Európskej centrálnej banky a on dostal za úlohu pripraviť odporúčania pre komisára Barniera e, pokiaľ je organizáciu práv, máme LARC, IFRAC, a podobne a rôzne ďalšie orgány. Takže otázka je, aby sme boli čo najefektívnejší, keď chceme ovplyvniť IRSP. V najbližšej budúcnosti sa IFRAG môže troška zmeniť, ale dnes je to tak, že je to poradným orgánom komisie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, pán Stojanov, chcete reagovať? Chcete povedať niekoľko slov? Беше dosť e, podrobnú за krátku vrejme opísanie na Trimata Ben. Bolo to naozaj veľmi... Bol to detálny popis e, týchto troch príjemcov. A celkom to ale nie je v podstate témou toho, na čo sa mám my sústrediť e, ja sa mám zajtra stretnúť so zástupcom EFRAGu a zajtra budem mať viac informácií teda o ich organizácii. Myslím si, že by bolo užitočné, aby sme sa dozvedeli viac o týchto orgánoch a možno potom pripravím aj nejaké odporúčanie pre gestčný výbor. Inak myslím si, že všetko v rámci správy je relatívne jednoduché z hľadiska toho nariadenia, ktoré navrhujeme. Ďakujem. Ja, ich wollte nur noch mal aus politischer Sicht ja som ešte chcel len z politického pohľadu povedať, že síce je to fajn podporovať túto organizáciu, dôležité, aby sa to aj politicky, politicky podarilo. Um, aby sme naozaj mali celoeurópsky systém účtovníctva. A tento systém je veľmi ovplyvnený angloamerickým systémom a máme na to veľmi malý vplyv na tie e, účtovné normy i e, FRS. A myslím si, že vidím to pozitívne. Myslím, že je tam len jeden zástupca Nemecka, jeden Francúz v týchto firmách, inak sú to sami Briti a podobní, ale bolo by dobre, keby sme už konečne mali aj my nejaké svoje vlastné európske um, účtovné normy. Merci. Uh, plus personne ne demande... Predsedajúca. Ďakujem, už sa nikto iný nehlási o slovo. V tomto prípade by som teda ukončila schôdzu, dnešnú, dnešnú schôdzu výboru. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov to bude na budúcej schôdzi takéto, takže termín, vy budete predkladať pozmeňujúce návrhy a teda termín je 18. Takže by som ešte chcela pripomenúť, že zajtra máme spoločnú schôdzu výboru Jury a FAM. To je od 15. E, do 18.30 v e, miestnosti 1G2. Potom ešte okrem vypočutia, ktoré sme mali včera, máme ďalšie vypočutie. tak to bolo včera pre predsedajúca, čiže ďalšia schôdza je 20.